sesión. Dámy a páni, pokračujeme našej schôdzi. El acta de la sesión de ayer ya está disponible. Si no hubiera... Zápisnica zo včerajška vám bola rozposlaná a neboli k tomu žiadne pripomienky, tak ju budeme považovať za schválenú. Prejdeme hneď k prvému bodu dnešného popoludnia a to je spoločná rozprava